členov podvýboru, druhá minulý rok. Je to za účasti jednak Európskej komisie, jednak e, mimovládnej e, organizácie Medzinárodná federácia pre ľudské práva. Pripomínam, že v budúcich dvoch e, rokoch krajinu čakajú komunálne aj parlamentné voľby. E, na spravodajkňa OSN pani Rona e, Smith e, v tlačovom oznámení oznámila, že Parížská mierová dohoda všetkým poskytuje možnosť organizovať dobré a nestranné voľby v krajine. Pani Smith tiež povedala, že článok 31 Kambodžskej ústavy zdôrazňuje jasne, význam, ktorý má byť e, pridelený rešpektovaniu e, ľudských práv a e, to, že zákony sa majú uplatňovať bez diskriminácie akejkoľvek povahy. Napriek tomu je veľmi veľa príkladov toho, že tento zákon sa uplatňuje diskriminačne alebo spolitizovanie. Pýtame sa teda, čo treba urobiť, aby sa naozaj uplatňovala ústava Kambodže. Medzi nami je pani eh, Gael eh, Duzepulkre z Medzinárodnej federácie pre ľudské práva. A eh, rád by som vám teraz udelil slovo, aby ste sa vyjadrili. Nech sa páči. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste ma pozvali. Ja sa teda vyjadrím, pokiaľ ide o situáciu v Kambodži. Chcela by som zúraziť viaceré otázky, ktoré boli nastolené, pokiaľ ide o volebný kontext, pokiaľ ide o tie represálie a takisto ďalšie veci, ktoré nie sú doriešené. Takže môžeme povedať, že v súčasnosti tá situácia je relatívne komplikovaná, pokiaľ ide o situáciu tých aktivistov v, v oblasti ľudských práv, pretože sú pod veľkým tlakom a zažívajú veľké ťažkosti, pokiaľ ide o vykonávanie ich vlastnej práce, prenasledujú ich a sú tu hrozby a to všetko v kontexte volebnom. Takže Treba povedať, že máme 26 e, aktivistov, ktorí sú vo väzení z politických motívov, medzi ktorými zhruba 17 členov patrí opozícii a aby som uviedla pár príkladov, chcela by som zdôrazniť prípad piatich, ktorí sú zadržiavaní, kde sú štyria členovia mimovládnej organizácie ad hoc, ktorá je jedna z mimovládnych organizácií najväčších, ktorá je v Kambodži prítomná a takisto tam je jeden člen výro- volebného výboru národného, ktorý je bývalý členom tejto organizácie ad hoc. A títo piati sú vlastne vo väzbe už od 2. mája a sú zadržiavaní v prevenčnej väzbe, to znamená zhruba 9 mesiacov a to z toho, že vykonávali svoju prácu podporovali jedného svetka v právnou službou. Išlo tu aj opozičného člena e, strany pán Kemseka a ide tu o prípad, ktorý je skutočne veľmi spolitizovaný. Asociácia ad hoc celkom jasne sa dostala teda pod tlak sú tu ďalší členovia ad hocu, ktorí boli takýmto spôsobom predvolaní a súčasný predseda je v exile, pretože sa obáva, že by ho mohli zatvoriť. Hovorca vládnúcej strany takisto poukázal na to, okrem iného, že chcú aplikovať strán, právo, pokiaľ ide o asociácie, po tom, čo sa skončí tento súdny proces a to je predovšetkým nacielené na organiz- proti organizácii ad hoc a na to poukázal aj špeciálny spravodajca OSN. E, tento zákon by vlastne umožňoval rozpustenie takejto organizácie, ktorá by nerešpektovala politickú neutralitu. Takže ten prípad týchto piatich e, bol uznaný ako prvok rozhodnutia svojvoľného ešte v roku 2017, 2016 a Včera vlastne Spojené národy a špecifický predstaviteľ apeloval na to, aby sa títo piati prepustili. To znamená, v súčasnosti ešte nepoznáme, kedy sa bude konať ich súdny proces. Je tu riziko, že by mohli byť vo vezení až 10 rokov. A ďalší prípad, ďalší prípad uh, e, Tepvany, ktorý bol uh, zatknutý za to, že sa zúčastnil manifestácie, ktorá sa volala Tmavý pondelok a žiadali tam, aby sa prepustili títo piati zadržiavaní. Po zadržaní sú tu ešte ďalší, ďalšie dve ďalšie dve e, obžalovania sa spustili proti nemu a to za to, že sa zúčastnil na manifestácii ešte v roku 2013, kde žiadal oslobodenie aktivistu, pokiaľ ide o otázku e, tý, toho kradnutia pôdy a ide o prípad, ktorý si takisto vyžiadal veľkú pozornosť a jeho súdny proces sa počíta s ním, že sa bude konať vo februári o 14. hodine a je to riziko, že bude vo väzení zhruba 5 rokov. Ďalší znepokojujúci prípad je zabitie Dižvie, e, pardon, kde zabili politického analytika, zdá sa, že to vyšetrovanie tohto prípadu nie je veľmi transparentné a pokiaľ ide o volebný kontext, o ktorom viete, že z opozičnej strany predseda aj podpredseda boli v tejto veci vyšetrovaní viackrát, Kim Soka bol konfinovaný vo svojom dome zhruba 6 mesiacov a Národný výbor pre voľby MEC e, poukázal na to, že viac než milión a pol voličov nemohlo ísť k voľbám, pretože tu boli problémy s tým registrom voličov a druhý predstaviteľ opozície, člen NECU, v súčasnosti je predmetom reaktivácie predchádzajúcich trestných stíhaní. A pokiaľ ide o vo, pokiaľ ide o zákony, ten zákon Lango sa využíva na to, aby sa takto hrozilo týmto aktivistom v oblasti ľudských práv a bolo to využité proti organizácie eh, ad hoc a ďalším predstaviteľom boji proti ľudských, boji za ľudské práva a tento zákon vlastne chce obmedziť možnosť ľuďom vyjadrovať sa slobodne vo v médiách, potom sú tu ešte ďalšie dva zákony, napríklad pokiaľ ide o zákon proti kyberkriminalite a potom pokiaľ ide o správu pôdy, kde je veľké riziko, že by sa mohli e, spustiť zasa tie konflikty, ktoré tu už boli v minulosti. Ako iste viete, v roku 2011 tu boli viaceré správy, ktoré pokázali na to, že uh, tu boli uh, dohody o preferenčných vzťahoch, pokiaľ ide o obchod s cukrom medzi Európskou úniou a Kambodžou a týmto sa vlastne zdvoril, zvýšil tlak, ktorý súvisí s tým kradnutím pôdy, ktoré sa tu už spomínalo. V tejto ohľade Európska únia bola veľmi aktívna to treba zdôrazniť. To znamená nie len Európsky parlament, ktorý prijal viacero uznesenia, ale takisto aj SVČ, Európska služba pre vonkajšiu činnosť a DG Commerce Európskej komisie takýmto spôsobom aktívne pokračovali. To znamená, venujú sa tejto problematike už v roku 2012 a e, bola tu aj ad hoc zriadená komisia, ktorá mala preskúmať túto situáciu a urobiť všetko preto, aby sa situácia v tejto oblasti zlepšila. Skutočnosť, že tento, tieto problémy, ktoré sa týkajú kradnutia pôdy, ešte stále sa neurobil kompletný audit, tak ten tlak sa skutočne veľmi e, zvýšil na to, aby e, sa ten e, audit urobil a aby sa situácia konečne vyriešila. To znamená, tieto problémy týkajúce sa pôdy ešte nie sú stále doriečené. Bola tu, boli tu urobené konkrétne roky zo strany organizácie Action a tam situácia zlepšila. V maji roku 2016 bola prvá správa ohľadne monitoringu, pokiaľ ide o stratégiu pre rozvoj Kambodže zdôraznila táto správa, že tá situácia sa nerieši adekvátnym spôsobom a je tu viacerý počet prípadov, ktoré ešte stále nie sú vyriešené, zhruba 800 prípadov. A Nemecko, sa muselo, Nemecko zastavilo vlastne podporu finančnú, pokiaľ ide o riešenie tejto situácie. Ali Kado vyšetroval eh, zhruba 70 prípadov takýchto konfliktov pôdy to sa týka zhruba 9 tisícov rodín, ktorých sa to týka. Ďalšie zdroje potvrdzujú, že tu je veľké množstvo narastajúcich prípadov, ktoré treba doriešiť a to sa týka obdobia od roku 2016. Sú tu viaceré dôvody, ktoré to môžu vysvetliť obyvateľa nepoznajú svoje práva, preto sa to môže tiať. Ďalej tu ide o porušovanie, porušovanie práv týchto ľudí a majiteľov pôdy, ale takisto to súvisí aj s tým, že tu bolo moratórium, ktoré sa týka komerčných koncesí. A tieto konflikty vlastne začali v takej miere, že teraz firmy vlastne začínajú využívať už tú pôdu, ktorá takto okrát, To znamená, posledné 4 týždne vidíme, že mali sme zhruba 6 prípadov, kde boli problémy s pôdou. Ide tu takisto o situáciu, kde e, ide o pestovanie cukru. Napríklad v provincii Prejavia, tam máme konkrétne, konkrétne svedectva, kde svedkovia poukázali na to, že sú tu problémy už od roku 2015, kde sa snažili firmy presídliť pôvodných obyvateľov a vlastne v roku 2016 ich vyhnali z ich vlastného domova a nemôžu si uplatniť právo na to, aby boli nejako odškodnení. Tieto problémy s pôdou vlastne vedú k tomu, že tu dochádza k násilnostiam a miestne obyvateľstvo je zúfale, pretože nemá žiadny opravný prostor na to, aby vyriešilo túto situáciu. Takže na záver by som už spomenula iba tri odporúčania. Na úvod by som chcela požiadať, aby Európsky parlament túto situáciu sledoval aj naďalej, Predovšetkým, pokiaľ ide o prípad Tepvany, ten sa bude konať o 14. 3. februára. Treba žiadať oslobodenie tých piatich osôb, ktoré som spomínal, a takisto treba žiadať prešetrenie zabitia Kemle a takisto treba sa pozrieť aj na to, aby sa revidovali a aktualizovali niektoré zákony. Chcela by som požiadať, aby Európsky parlament bol v kontakte s eh, DG Trade a SVČ na to, aby je to takisto aktívnym spôsobom a apelovali na vládu v Kambodži na to, aby sa táto vyjadrila, pokiaľ ide o riešenie týchto problémov pri kradnutí pôdy a aby sa udal konkrétny dátum na to, že kedy sa vlastne spustí a začne realizovať ten audit, pokiaľ ide o sektor cukrárenstva a pokiaľ ide o uh, odškodnenia, ktoré súvisia s prípadmi násilnosti, ktoré sa udiali. Takže takisto by som chcela, aby Európsky parlament s SVČ a s Európskou komisiou spolupracoval, konkrétne s DG Commerce, na to, aby sa uplatnili všetky prvky, ktoré majú k, dispo- ktoré majú k dispozícii. To sa týka aj prešetrenia, prešetrenia dohôd o obchodných preferenčných vzťahoch, ak nebude Kambodža môcť reagovať na to um, uspokojivým spôsobom, tak to treba doriešiť. Ďakujem veľmi pekne. A nech sa páči. Pani Lochbíler, ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za komplexný pohľad na situáciu v oblasti ľudských práv. Ja mám konkrétnu otázku, ktorá sa týka príprav volieb a vy ste spomenuli, že sú tu viacerí, ktorí neboli zaregistrovaní na voličskom zozname, zozname voličov a Európska únia sa snaží vzdelávať voličov, aby títo išli voliť. Možno nás preto prekvapilo, že tu je taký veľký počet ľudí, ktorí neišli voliť, aký je dôvod na to. Keď sme boli v Kambodži, tak sme zistili, že viacerí ľudia, ktorí pracujú ako migranti v zahraničí, nie je tu žiadna možnosť, ktorú by mali na to, aby uplatnili svoje právo hlasovať a zdá sa, že vtedy svojho času a, a tá situácia bola taká, že jednoducho je nemožné pre nich, aby sa dostali na zoznam voličov, hoci žiadali sme aj my o to, aby sa tá situácia v tejto oblasti zlepšila. To znamená, ako môžete zrieši, e, rieši túto situáciu, je to možné vyriešiť, alebo to je nemožné vyriešiť túto situáciu, pretože sa zdá, že aj tí voliči, ktorí sú za hranicami krajiny, majú pocit, že sú slobodnejší, pokiaľ ide o hlasanie za tých, ktorých by chceli zvoliť v porovnaní s tými, ktorí žijú vo videckých oblastiach. A teraz, pokiaľ ide o metódy na to, aby sa vytváral nejaký tlak na vládu, nespomenuli ste možnosť uvalenia individuálnych európskych sankcií voči vysokopostaveným politikom alebo tým, ktorí sú zodpovední, ako napríklad v prípade, ak sa urobí konkrétne prešetrenie toho prípadu zavraženia pána Kemlio, ktorý bol aktív, právnikom v oblasti ľudských práv a takisto aj vodcom malej politickej strany. Nie je to niečo, čo sa vlastne v oblasti ľudských práv neprorekúva, Práve sme mali výmenu názorov s členmi parlamentu z Pnompenu, ktorí povedali, že treba sa pozrieť na možnosti do riešenia takýchto cieľených sankcií. A takisto, keď sme navštívili Kambodžu, tak sme mali príležitosť zúčastniť sa na dlhom stretnutí s z e, tých, ktorí sú účastní na tribunáloch Červených kmerov a myslím, že tu boli dva rozsudky, bývalí predstavitelia a ich viac, ktorí by mali byť odsúdení alebo súdení, ale vláda povedala, že nechce, aby títo boli súdení, pretože ešte stále sú aktívni vo, v rôznych formách v Kambodži. To znamená, bol tu zaznamená nejaký pokrok ohľadne toho, že by sa otvorili ďalšie prípady stíhania týchto ľudí. A takisto, pokiaľ ide o otázku, ktorá súvisí s SVČ, ja som počula, že aj tí, ktorí organizovali paralel, paralelne s pohrebom pána Kemliho demonstráciu, kde vlastne poukazovali na tie represálie voči občianskej spoločnosti tým, že mali na sebe čierne trička a viacerí z nich skutočne v takí vodcovskí aktivisti, hlavní aktivisti mimovládnych organizácií sa teraz nachádzajú v zahraničí a ja som od nich sa dozvedela, že Európska únia podporovala túto aktivitu, takže ja sa chcem poďakovať v prípade, že tomu tak bolo a takisto by som chcela sa spýtať, ako ďaleko IDHR vlastne podporuje týchto aktivistov v oblasti ľudských práv. Ďakujem. Ďalší poslanci? Ak nie, tak dám slovo SVČ a môžeme začať pánom Mariusom, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chceli by sme zopakovať ešte raz, že Európska únia sa zaviazala v podpore Kambože, pokiaľ ide o hospodársky roz, sociálny rozvoj. Táto krajina má rast zhruba na úrovni 7 a je tu takisto veľký pokrok, pokiaľ ide o zníženie chudoby za ostatné ostatných 10 rokov Európska únia zdvojnásobila svoju rozvojovú pomoc, teraz je to zhruba na úrovni 140 miliónov a týka sa to do obdobia roku 2020 a takisto Európska únia je najväčším exportným trhom pre Kambodžu. V roku 2015 miera eh, exportu bola na úrovni 4 miliardy eur do Európy. Prístup do európskych trhov bol veľkou dynamikou pre rast Kambodže, však netýkalo sa to exportu zbraní. Vítame tie kroky, ktoré urobila Kambodža, pokiaľ ide o reakciu na tie obavy občanov, pokiaľ ide o voľby roku 2013, na to, aby sa spustili reformy na, na, na úrovni Národnej volebnej komisie, pokiaľ ide takisto aj register voličov a aj volebné postupy. Avšak Napriek tomuto pokroku sú tu ešte veľké výzvy pred nami. Napríklad v roku 2016 Kambodža videla, zaznamenala rastúce e, politické tlaky medzi CPP, hlavnou e, politickou stranou a opozíciou, kde došlo k viacerým zatýka, e, zatknutiam, kde sa dostali do väzenia aktivisti v oblasti ľudských práv. Myslíme si, že takéto kroky, pokiaľ ide o prípravu ďalších volieb, nevedú prospešne k takej situácii, kde by všetky politické strany a občianská spoločnosť mohli slobodne zohrávať svoju legitímnu úlohu. My sme, máme veľké obavy, pokiaľ ide o tie predlžené, eh, predlženú väzbu piatich členov eh, organizácie ad hoc a vrátanie jedného bývalého členu, tu označujú ich ako ad hoc 5. A ako už bolo povedané, experti z OSN takisto apelovali iba včera na to, aby sa títo prepustili. Ako iste viete, e, mimoriadný spravodajca pre ľudské práva z OSN navštívil roku 2016 Kambodžu a pokázal na to, že sa zužuje priestor pre občianskú spoločnosť v Kambodži a takisto Rada pre ľudské práva v Ženeve z OSN prijala spoločné vyhlásenie 14. septembra roku 2016 v mene 39 krajín vrátane 28 členských štátov Európskej únie, kde sa vyjadrili veľké obavy, pokiaľ ide o rastúcu eskalácie súčasného napätia v Kambodži a dojem je, že právne kroky jednoducho sa zacielili proti kritikom vlády vyjadrenie Európskej únie z 30. maja 2016. Tam sme apelovali na ukončenie politického zastrašovania predstaviteľov opozície a občanskej spoločnosti a pokiaľ ide o nachádzajúce voľby v roku 2017 a roku 2018, my pozorne sledujeme e, proces registrovania voličov, ktorý podporuje Japonsko a Európska únia. Registračný proces pre miestne voľby v júni 2017 skončil zhruba na úrovni 7,8 milióna prihlásených voličov, čo je 81 oprávnených voličov. A otázka, ktorá bola nastolená, bola nasledovná. Prečo tento počet nie je vyšší? Podľa našich informácií je tu veľa občanov Kambože, ktorí bývajú v zahraničí, zhruba 1,5 milióna, ktorí zo zákona nie sú oprávnení zúčastniť sa na voľbách. Takže Európska únia poskytla podporu zhruba 10 miliónov eur, pokiaľ ide o volebné reformy a v rámci, takisto aj pokiaľ ide o prípravu tých volieb v roku 2017-2018 budeme nadalej pokračovať v našej podpore týchto volieb a Takisto sa budeme mimoriadne sústať predovšetkým na vzdelávanie e, voličov. Pokiaľ ide o prípady a spory pôdy, to je naďalej kritická, kritický problém. My zdieľame obavy Európskeho parlamentu a občianskej spoločnosti. Vláda v Kambodži urobila niektoré pozitívne kroky, avšak pokrok pokračuje naďalej, je stále pomalý, pokiaľ ide o súdne spotýkajúce sa kradnutia pôdy ešte stále sa neurobil nezávislý audit. Súvisí to predovšetkým s zhabaním pôdy na pestovanie cukrovej repy a trstiny. Implementácia takéhoto auditu zo strany vlády v Kambodži ešte stále nebola realizovaná. Je to jedna z hlavných priorit, pokiaľ ide otázku ľudských práv. Stále to nastolujeme, keď máme kontakty s vládou. Nás to veľmi znepokojuje a monitorujeme situáciu aj naďalej. A chcel by som vás uistiť, že aj komisárka Malmström pre obchod sleduje túto situáciu veľmi pozorne. Takisto tu bol zaznamenaný určitý pozitívny vývin situácie koncom roku 2016, kde Kem Soka dostal kráľovský, kráľovskú milosť a už nie je tu hrozba, že by sa dostal do väzenia. V novembri opozícia rozšírila 6-mesačný bojkot v valnom zhromaždení a Takisto sa podpísala dohoda medzi predstaviteľmi vlády a vysokým predstaviteľom pre ľudské práva z OSN. A chcel by som povedať iba toľko, že my budeme apelovať na Kamuže naďalej, aby sa posunuli demokratické procesy a vytvárali podmienky na férový priebeh volebných volebného procesu, ktoré by zaručili výsledok, ktorý bude akceptovateľný zo strany všetkých zúčastnených strán. My sme presvedčení v záujme Kambodže, ako aj dlhodobej stability tejto krajiny, aby sa konali také voľby, ktoré si získajú dôveru voličov a to je možné iba vtedy, ako opozičné strany takisto budú mať možnosť fungovať slobodne a bez strachu pokiaľ ide o niektoré z tých otázok, ktoré boli nastolené zo strany poslancov, pokiaľ ide o cielené sankcie, myslím, že to by sa malo uvaliť iba v prípade výnimočných okolností, ktoré v súčasnosti zatiaľ nevidíme. Inými slovami, musela by tá situácia sa veľmi vážne zhoršiť. A pokiaľ ide o mimoriadne, mimoriadne e, procesy na úrovni súdov, 23. novembra roku 2016 najvyšší súd povolil, teda po, potvrdil tresty pre bývalých predstaviteľov červených kmerov. Išlo o tresty na doživotie a SVČ vtedy vydalo vyjadrenie, kde zdôraznilo význam takéhoto rozhodnutia. Je to kľúčový krok smerom dopredu v rámci medzinárodného trestného práva a v rámci boja proti beztrestnosti, pokiaľ ide o vážne porušenie ľudských práv ale my očakávame, že súd aj naďalej bude pokračovať v svojej práci. A pokiaľ ide o otázku aktivistov v oblasti ľudských práv, naďalej budeme pokračovať e, v tom, že riešenie tej situácie ich a individuálnych prípadov budú našou prioritou, čo možno najväčšej miere. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ešte chvíľu budeme pokračovať. E, slovo by sme udelili ešte DJ Devko na 4 minúty. Nech sa páči. Yeah. Ďakujem. Veľmi rýchlo to vybavím. Myslím si, že kolega ze Sveče to zhrnul veľmi jasne, aké sú odpovede na otázky. Čiže k tým voľbám nastaviť ten 10 miliónový program na podporu Národnej voľbnej komisie. Čiže je to na infraštruktúru, na biometrickú registráciu a takisto je to na podporu vzdelávania voličov a porozorovania občianskej spoločnosti. Takže sú tam dve aspekty, ktoré sa podporujú a teda Národná komis- volebná komisia infraštruktúra musí byť pripravená na e, najvyšší štandard realizácie volieb a takisto pozorovanie cez občianskú spoločnosť, teda pozorovanie týchto volieb a registrácia voličov v nadchádzajúcich voľbách, parlamentných voľbách, potom to, to občianske vzdelávanie, to bude pokračovať teda v procese nadchádzajúcich volieb. Ako povedal kolega v otázke ľudských práv, máme dosť veľké portfólio, nejakých 11 miliónov eur, čo súvisí s ľudskými právami. A to je na podporu rôznych aspektov v krajine v rámci Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, ale tiež to na podporu občianskej spoločnosti cez CSO, program lokálnych eh, orgánov. To sa vzťahuje na veci, ako sú voľby, justícia, e, aktivistov sa ľudské práva, riešenie e, sporov o pôdu, takisto boj proti prašovaniu ľudí a ten rozpočet na Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva je 1,8 milióna na roky 16 a 17, ako povedal kolega. Tento rozpočet použijeme na to, aby sme podporili rôzne prioritné oblasti a hlavne teda aktivistov za ľudské práva. Zatiaľ sme s nimi pracovali v oblastkách, otázka životného prostredia, pôdy, takže máme tam jasné priority na nadchádzajúce, na nadchádzajúcu výzvu podľa tých problémov, ktoré, sa treba, ktoré bude treba v najbližšej budúcnosti vyriešiť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Vy máte teraz slovo podľa možnosti zareagujte do 5 minút na položené otázky. Ďakujem pekne. Otázka sankcií. Tam teda bola zaujatá veľmi jasná pozícia, aby tam boli cieľné e, sankcie proti rôznym protagonistom. Ale v každom prípade treba zachovať tú možnosť e, si, alebo mať na pamäti túto možnosť. A teda pripomínam strategický rámec ktorý prijala Európska únia v roku 2012 a akčný plán pre ľudské práva a demokraciu, ktorý pripomína, že Európska únia e, musí mať možnosť mobilizovať všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii na riešenie situácie, ktorá je veľmi komplikovaná. Otázke sankcií. Tu by som chcela pripomenúť, že kancelária prokurátora Medzinárodného trestného tribunálu um, dostala tento toto podanie týkajúce sa prepojenia um, politických implikácií a teda pokiaľ ide o kvalifikáciu uh, ako zločin proti ľudskosti, je to veľmi zaujímavé, možno to sledovať a bude to mať celý rád dopadov a možno aj právnych. Pokiaľ ide o boj proti beztrestnosti, otázka červených e, kmerov tam e, sme sa angažovali e, aktívne, podporuje sa riešenie týchto, pro, týchto prípadov Potom tie manifestácie Čierneho pondelku. Áno, podporuje zadržanie týchto respektíve obhajobu a e, reparácie a Bude tu teda prípad Pepkani, v 3. februára bude proces Potom teda tie konkrétne otázky k voľbám. Áno, situáciu pozorne sledujeme. Sú tam ľudia priamo v teréne. Tá situácia je veľmi komplek, komplikovaná, ťažká. A jednoznačne je tá situácia vlastne potlačania tých, eh, tých eh, aktivistov v kontexte volieb. Otázka ETR to nie je niečo, čo môžeme zatiaľ ignorovať, čakajúc na výsledky volie v roku 2017 či 2018. Čiže mali by sme dokázať eh, rovnako rýchlo postupovať eh, v tejto veci. A je to pre eh, komisiu a ďalších prioritov. Bola tu aj priamo interpelácia na vládu, aby sa zistilo, že teda, kde sme, aká je situácia. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a jediná vec, ktorá, ktorú môžem povedať, aby sme uzavreli túto diskusiu, je, že ako podvýbor pre ľudské právo budeme stále monitorovať situáciu, najmä z pohľadu tých komunálnych volieb a teda tých ďalších volieb 2017-2018, takže ešte raz ďakujem pekne a môžeme teda si diskusiu o, Kombo- o Kambodži uh, uzatvoriť a nasledovať bude diskusia o Angole. Possiamo iniziare. Eh, All'ordine del giorno abbiamo la... Môžeme pokračovať na programe dňa. Máme eh, informáciu o aktuálnej situácii ohľadom ľudských práv v Angole. Medzi nami je Lati Bejrau, aktivista pre ľudské práva a hudobník. Nedeje sa často, že máme možnosť vypočuť si ľudí, ktorí figurujú v našich e, naliehavých uzneseniach. Dnes je medzi nami e, hudobník z Angolí, ktorý je e, tiež známy pod svojim hudobným menom. Je, vymyslel slovíčko raptivista. E, zaoberá sa teda e, tým, aby sa nesprávne používali e, zdroje získané za predaj ropy. Za svoj aktivizmus draho zaplatil viacerými, viackrát väzením, aj domácim väzením. Som veľmi rád, že, sme, že ste medzi nami. Veľmi rád vám teraz udelujem slovo. Dámy a páni, moje meno je Loti Berao, som občan Angolia Portugalska a som súčasťou toho tzv. 15 plus 2 z konania v Angole a chcem vám veľmi pekne poďakovať a myslím, že môžem hovoriť mene všetkých, ktorí boli so mnou súdení Chcem vám poďakovať za vaše uznesenie z roku 2015. Myslím, že to bolo kolektívne gesto, e, že sa Európska únia zapojila a vždy sa e, zapájala. Boli tam ďalšie diplomatické aktivity, ktoré možno neboli až tak viditeľné, ale tieto aktivity to doplňali a teda bolo možné vyvíjať tlak na despotický režim Bush Santuša. V roku 2011 sme sa rozhodli, že budeme bojovať proti režimu Bush Santuša a chceli sme preto respektíve boli sme uh, stále za to trestaní, aby som tak eufemisticky povedal, bolo na nás aj fyzicky um, zautočené, bojovala proti nám administratíva, boli súdne E, rozsudky, ktoré boli úplne smiešné, boli tam vyhražky smrťou, e, vraždy a tak ďalej. A chcem pripomnúť Iškasu a ďalší, ktorí e, spáchali ten zločin, že prehovorili a zaplatili za to životom obaja. Boli zabití v roku 2012, úplne chladnokrvne ich zabila štátna bezpečnosť a kriminálna polícia. Prvý bol zabitý dvomi E, bodnutiami a jeden a druhý bol e, zadusený teda plastovým vrecuškom, ktoré mu natiahli cez hlavu. A pripomínam ešte prezidenta Duarte, ktorý bol strelený do chrbta. A teda jeden z protestant, protestujúcich e, vylepoval plagáty v blízkosti prezidentského paláca Pripomínam novinára Sapasanku, ktorý bol tiež zastrelený do chrbta a Milukuš Pareira, novinár z Gvineji. Tento respektive táto novinárka je nezvestná od roku 2012, ešte stále to nebolo vyriešené. A ten zoznam by mohol byť veľmi dlhý, napríklad 14-ročný ehm, mladík, ktorého štvrť bola zničená a on sa hrdinsky snažil E, zastaviť buldozer, zaplatil za to životov zastrelého ho vojak. Mohol by som hovoriť o mnohých ďalších mŕtvych a obetiach politickej netolerantnosti, aj o politike opozície, ale ani to nemusím, pretože hovorím predsa pred dobre informovanými ľuďmi a nebudem ani hovoriť, že angolská vláda e, vás môže oklamať nejakými krásnymi rečami, na uzneseniach vidno, že naozaj chápete situáciu a chcem pripomenúť, že tých 15 plus 2 bolo odsudených za zločin, ale za iný zločin. Potom bola amnestia, no napríklad nevyužila sa prezumpcia neviny a momentálne sa e, zrušil rozsudok prvej, prvoinštančný. Takže nevinného nie je možné ani omilostiť a nie je možné pozastaviť jeho výkon trestu. Musia byť jednoducho oslobodení. E, čo je to, že ich e, omilosťujú? Oni sú nevinní. Pripomínam obete. Oni boli obvinení Lord Špeka dostal 28 rokov väzenia hoci maximálne odňatie slobody podľa angolskej ústavy 25 rokov. V roku 2012 Európska únia podpísala s Angolou text Spoločná cesta Európska únia Angola. A Angola sa tu zaviazala, že bude dodržiavať ľudské práva. To sú veľmi vágne sľuby a diskutovalo sa o týchto dohodách. A, o tejto dohode bola podpísaná, ale v Angole osoby, ako napríklad e, generálny tajomník strany PD, boli e, napadnutí násilne a jednému zlomili ruku na piastich miestach. A vo voľbách potom zástupcovia mali iba, respektíve kandidáti mali iba 5 minút na prehovorenie a potom hovoril aj e, žolnier a veľmi hrdo sa vyjadril, že zbil nejakú osobu. Európsky parlament musí dohľadať aj na to, ako sa využijú európske mm, prostriedky, ktoré sú od našich daných poplatníkov. A ide aj o boj proti korupcii. Chcem poukázať na to, že Európsky parlament musí vyvíjať tlak, väčší tlak aj na Portugalsko, pretože aj pôvod peňazí je dôležitý. Eh, pôvod peňazí z Angoly. Ale tieto peniaze sa cez Portugalsko dostávajú do EÚ, čiže to je taká tá brána, cez ktorú tie špinavé peniaze z Angolí, prichádzajú, tam sa preperú a Angola, Angolu treba vyzvať, aby dodržiavala európske normy. Portugalsko by nemalo akceptovať tiežné peniaze, ktoré neboli preverené na to, či sú čisté. Angola nemá záujem dodržiavať akékoľvek ustanovenia, ktoré ratifikovali. Tam je to dosť jednoduché tvária sa, ako keby smerovali k demokratizácii, získajú čas a nejaký rešpekt, ale nič neurobia. Čiže partnery môžu stále len trvať na tom a opakovať e, len to, že treba dodržiavať tieto odporúčania. Každoročne sa dávajú nové odporúčania a nikdy ich nikto nedodržiava. Dámy a páni, rok 2017 je v Portugalsku volebný rok a napriek e, vyhláseniu zodpovedných, napriek e, pozorovateľom z roku 2008 pozorovateľom volieb, kde prevládol názor, že voľby boli spravodlivé, vidíme, že došlo k podvodom. A to potvrdzuje, že voľby neboli až také čisté, ako sa tu tvrdí. V roku 2012 nebola Európska únia pozvaná a stále sme arogantní v Angole. Angola si myslí, že je dosť zrelá na to, aby mohla vlastne sama pozorovať voľby. Ale viete si asi predstaviť, čo sa tam udeje, ako to obyčajne vyzerá na voľbách. Dochádza k prenasledovaniu, k zastrašovaniu, svojvoľnému zatýkaniu zastrelili ľudí a sú obmedzené základné slobody, takže uh, my sme radi, že vy našu takú úžasne zrelú demokraciu sprevádzate a že ste pozorní a že podporujete to úsilie, že sa zasadzujete za transparentnosť a ľudskú dôstojnosť. Na záver by som chcela poďakovať AKAT, francúzskému združeniu, ktoré eh, ma eh, pozval sem do eh, Bruselu aj v Paríži som bol a e, takto je náš boj viditeľnejší. Takže ďakujem aj všetkým europoslancom, že mi veľmi pozorne ma počúvali. Ďakujem Ane Gomeš, Mariza Kieš, pretože oni umožnili vôbec toto, zasadzovali sa za Angolu a za tých, ktorí sú tam prenasledovaní. Ďakujem pekne. Slovo by som odovzdala Gomeš ktorá umožnila toto stretnutie. E, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, je mi veľmi veľkým potešením, že Kondi Barao je tu, pretože on je takou skutočne emblematickou, symbolickou postavou. E, je známy nielen v Angole, aj v Portugalsku, aj tu v Európe. A uh, som rada, že sa viac ľudí o vás dozvie, o vašom boji aj tu v Európe. Je dôležité, čo ste práve povedali, keď ste hovorili o, o tých veľmi jasných prepojeniach medzi ľudskými právami, ktoré e, teda sú porušované e, v Angole. Súvisí to s korupciou na všetkých úrovniach štátu. Hovorili ste tiež o tom, že sa tam perú špinavé peniaze s pomocou Európskeho finančného systému, najmä v Portugalsku, ale aj v Angole a my sme tak povedať tá pračka e, pre Angolu, Portugalsku a pracujeme presne na tom, aby sme toto potierali. Ja som prednedávnom dostala list Európskeho orgánu na bankový dohľad ohľadne toho, čo treba urobiť, e, pokiaľ ide o prostriedky, finančné prostriedky z Afriky, napríklad dcera pána Duša Santoša, angolského prezidenta, je mm, šéfkou ropného podniku a ukazuje sa, že Portugalsko tu má obrovskú zodpovednosť, pretože je tu jasný rozdiel medzi európskymi pravidlami na boj proti praniu špinavých peňazí a na druhej strane e, sú, sú rozdiely v tom uplatňovaní, čiže mm, banky a orgány dohľadu ne, nekonajú a nie len e, tieto, ale aj niektoré podniky sa na tom podielajú. A ja by som sa Luatia opýtala, či môže povedať ešte viac o masakre v Montskvín. My sme v našom uznesení Európskeho parlamentu hovorili aj o tomto, pretože tento masaker je veľmi dôležitý a znepokojujúci. Ja som nedávno bola v Angole a hovorilo sa o vyše 130 mŕtvych, možno až o tisícke mŕtvych, takže ne, neviem si predstaviť, že sa také niečo nevysvetlí, nevyšetrí. Neviem, koľko tam bolo mŕtvych, ale bol tam masaker. Mnoho ľudí bolo zabitých, aj ženy a deti boli zabité, prišli o život. A ja vás chcem poprosiť povedať nám, čo môžeme urobiť. Ako vidíte tú situáciu momentálne? Ako ju hodnotíte? Portugalsko, tam teda je, no, bol zaknutý e, prokurátor, pretože bol komplicom v systéme, ktorom e, bol oslobodený obvinený a síce viceprezident Angoly, teda bývalý prezident Sonagol. No a bude to mať e, následky? Čiže hovorí sa, že budú, bude to mať následky. Ja by som teda chcela vedieť, ako momentálne vyzerá situácia, či sa prezident stiahne, či bude opäť kandidovať v voľbách. No a k voľbám chcem povedať, že uh, E, samozrejme je tam aj vodca opozície, vodca UNITA, pán Gaza stretol aj pani e, Mogherini a ja som mala možnosť hovoriť s pani Mogherini a počula som, že bude v tomto roku teda volebná pozorovateľská misia ale informácie, ktoré som dnes dostala, sú také, že angolská vláda ešte oficiálne nepožiadala o európsku e, pozorovať, volebnú pozorovateľskú misiu a vláda musí dodržovať pravidlá a nezávislosť, pokiaľ ide napríklad o pozorovanie volieb. A vieme, Luati e, to už povedal, že bude v roku, teda bude tam odpor v roku 2012 bol predsem komisie Barozo a povedal, že nie je potrebné pozorovanie volie, pretože Angola je zrelá demokracia a vieme, aký úzky vzťah je medzi Barozom a angolským systémom. On potom mm, teda vyslovil toto hodnotenie, ale vieme, prečo angolská vláda sa bráni požiadaniu o volebnú pozorovateľskú misiu, aby voľby vôbec nejaké, e, mali nejaké spolahové výsledky. Ďakujem, nechcem k tomu veľa dodávať, čo povedala Anna. Spomenula veľa e, aspektov, ako už e, zaznelo. Vítame Lula Tihobera a sme naozaj veľmi radi, že si tu. Ana to povedala e, správne, musíme uchráňovať demokraciu nie len v Angole, aj v Portugalsku, aj v Európskej únii. Je preto dôležité, aby sme presne vedeli, čo sa deje. V, Ang- e, v Angole som rád, že pán Bejrau spomenul aj otázky prania špinavých peňazí dnes. Treba sa eh, týmto témam venovať. Eh, boli zverejnené v Portugalsku pri slušné eh, dokumenty kde ide o kroky Angolanov v Portugalsku. Je to len špička ľadovca, ktoré, ktorú ale ľudia nechcú vidieť. Treba sa zaoperať touto súhrou. vzťahmi medzi jednotlivými inštitúciami a ja môžem naozaj iba e, dúfať, že sa nám podarí prehlbiť to, čo vieme o Angole. Pán Barozo už našťastie nie je e, šéfom komisie a preto bude snať e, možné viac sa venovať aj želaniam, ktoré vyjadril Lula Tibeirao. My nehovoríme o tom, že by sme sa chceli miešať do vnútorných záležitostí nejakej krajiny, hovoríme o ľudských právach. To je oblasť našej pôsobnosti No preto som veľmi rada, že si prišiel. Ešte raz ti ďakujem. A samozrejme ďakujem aj všetkým, ktorí umožnili toto vypočutie, pretože situáciu v Angole na ňu nemôžeme zabudnúť, treba ju naďalej sledovať. Ďakujem. Predtým, než ti odovzdám slovo, Prítomná je pani Barbedo z vonkajších služieb. Eh, pred eh, teda e, uznesením sme e, žiadali aj o, nejaké, o nejaký jasný záväzok e, vo vzťahu s otázkami týkajúcim sa ľudských práv. Takže chcel by som sa spýtať, ako to vyzerá aktuálne, ak by ste nám mohli nejaké upresnenia poskytnúť. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. SVČ sleduje úzko eh, otázky týkajúce sa vzťahov s Angolou. Pokiaľ ide o ľudské práva, dialog je permanentný. Eh, otázky, ktoré vyvstanú, eh, prediskutováva naša delegácia v Luande včas. Takisto vedieme aj dialog na iných úrovniach s Angolou a keď je to potrebné, intervenujeme. Dialóg s občianskou spoločnosťou e, delegácia vedie tiež. Sme v kontakte s angolskými občanmi, keď je to potrebné. Je tam teda permanentná činnosť, ktorá nám umožňuje monitorovať situáciu. E, na základe toho vypracovame aj e, správy. A naša spolupráca s vládou je veľmi široká, týka sa nielen ľudských práv, mnohých ďalších oblastí, sú body, kde Európa a Angola majú spoločný záujem. K ním patrí regionálna stabilita, a to umožňuje, kedykoľvek e, Európa chce e, diskutovať s Angolou na politickej úrovni, že dialog s Angolou prebehne e, v správnom formáte, povedal by som a e, teda situácia je e, v tomto ohľade dobrá. E, pripomínam osobitne situáciu týkajúcu sa účasti Angoly v procese Kimberly. To bolo veľmi dôležité, pretože nám to umožnilo z nášho pohľadu poprvýkrát utvorenie diskusí vo vzťahu s otvorením systému Kimberly občianskej spoločnosti išlo o formálne požiadavky týkajúce sa zavedenia e, e, časti občianskej spoločnosti v Angole e, procesu Kimberly. A v roku 2014 sme boli v kontakte, pokiaľ ide o revíziu ľudskoprávnej situácii strany OSN. Hlavné prvky tam nám umožnili vytvorenie už tých oblastí, na ktoré sa treba sústrediť, e, kde treba situáciu zlepšovať. A to samozrejme monitoruje nie len OSN, aj my situáciu monitorujeme. A tieto prvky sú predmetom našho dialogu e, s orgánmi e, v Algóne. Je to teda permanentná situácia. Ehm, bolo tomu tak už v minulosti, je tomu tak aj teraz. Kontakt s angolskou občianskou eh, spoločnosťou eh, máme tiež, eh, tiež je pravidelný. A pracujeme na posilňovaní ľudských práv a demokracie v Angole. To je teda komentár z mojej strany momentálne. Ďakujem. Ešte pani Gomeš. Uh, uh, Keď som naposledy navštívila Angolu, EU delegation to visit a very interesting s delegáciou EÚ, e, kde som navštívila veľmi zaujímavý program na podporu detí žijúcich na uliciach, ktorý financovala Európska únia Videla som, že to je naozaj veľmi relevantný projekt. Rada by som, e, tento projekt potreboval e, financie, predchádzajúci jeho podporovatelia sa totiž stiahli. Chcela by som vedieť, či sa financovanie pre tento e, projekt posilnilo. A mojou ďalšou otázkou je, čo nám môžete povedať o diskusiách, ktoré vedete s angolskou vládou vo vzťahu s pozorovaním volieb, alebo nevedete žiadnu diskusiu na túto tému? Uh, k obom otázkam možno nebudem uh, schopný zodpovedať presne, pokiaľ ide o tie, uh, o tie projekty. My skôr mobilizujeme financie pre takýto typ projektov, ale neviem sa presne k tomu vyjadriť, čo ste sa spýtali. A k tej druhej otázke možné, eh, eh, možná pozorovateľská misia, eh, toto sa spomenulo počas našich kontaktov v novembri. Spomenuli sme, že je tu ponuka zo strany EÚ monitorovať vlády v Angole, ale samozrejme aj v iných krajinách. Tento, pred, tento bod nie sú nielen na technickej úrovni, ale aj na politickej. Leslie Piran, uh, um... Dobré ráno. K prvej otázke k podpore uh, občianskej spoločnosti ľudským právom nemám detaily o tomto špecifickom projekte, ale pozriem sa na to a, uh, dám vám vedieť, ale čo viem je, že podporujeme ľudské práva a občianskú spoločnosť rôznymi programami, nástrojom pre demokraciu a ľudské práva. To je ten najväčší, ale aj pomocou rozvojového e, fondu a iných. E, v roku 2016 sme podporili organizácie občianskej spoločnosti 7 miliónmi eur. A konkrétne e, podporujeme e, pomocou víziev e, projekty, ale aj priamo podporujeme obhajcov ľudských práv ako pána Bejra. A takisto podporujeme aj programy pre deti a ženy. Teraz v súvislosti s voľbami podporujeme určité organizácie občianskej spoločnosti, aby mohli lepšie monitorovať proces a zabezpečiť, aby ženy mali prístup voliť E, e, zabezpečujeme tiež e, prístup k spravodlivosti pre najzraniteľnejších a tak ďalej. Tiež podporujeme obhajcov ľudských práv pomocou nášho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, vďaka ktorému každoročne podporujeme angolskú delegáciu. Tiež by som chcela využiť túto príležitosť, aby som Eh, povedala, že aktivisti pre ľudské práva naozaj riskujú svoj život a neustále pracujú na zlepšovaní situácie, ktorá je tam naozaj veľmi komplexná. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste eh, sem teraz prišli. Prepačte, len krátka otázka ako eh, podporujete CSO, keď je tam tak veľa obmedzení týkajúcich sa mimovládnych organizácií. To je veľmi relevantná otázka. My pracujeme vo veľmi komplexnom prostredí, aj v Bangladeži, v Eritreji pôsobíme, takže hľadáme spôsoby, eh, ako podporovať organizácie občianskej spoločnosti väčšinou e, pomocou víziev, ale máme aj priamu podporu e, obhajcov ľudských práv, ktorých môžeme podporiť napríklad e, v oblasti právneho prístupu. Podporujeme ich, aby sa dostali z väzenia. Robili sme to v minulosti v, minulosti v iných krajinách. Mohla by som to naštudovať presne, takže podporujeme organizácie občianskej spoločnosti v Angole. Possiamo Pani. Possiamo avere una nota scritta. Mohli by sme eh, mať nejakú, eh, ne, ne, nejaký eh, písomný doklad o tých financiách. Pán predseda, mohla by som aj požiadať, aby to zahrňalo aj kroky v oblasti rozvojovej pomoci, pretože EÚ financovala program ktorý krmil naozaj tisíce eh, eh, detí na juhu Kunanu, kde deti eh, zomierali od hladu a vládu to nejako nezaujímalo. Vďaka rozvojového programu EÚ sme zachraňovali životy mnohých detí, takže mohli by ste do tejto noty zaradiť aj rozvojovú pomoc pre Angolu. To má tiež implikácie pre ľudské práva. Áno, to musí zahrňať nech sa páči. Eh, Ďakujem, budem stručný. Monsumi eh, sa volá tento masakr. v Angole presne nevieme, čo sa tam konkrétne stalo. Vieme, že eh, doteraz sú členovia tejto sekty alebo náboženskej skupiny prenasledovaní. V auguste minulého roka sa hovorilo ešte o ďalších e, smrtiach, treba to preveriť, ale nikto to naozaj e, nemôže vyšetriť, pretože to, k čomu došlo v maji roku 2015, vtedy vláda e, vlastne Eh, pomocou vojakov uzavrela eh, toto, eh, túto oblasť, nedalo sa tam cestovať a preto bolo veľmi ťažké získať nejaké konkrétne údaje, dozvedieť sa, koľko ľudí sa to týka. Je veľa správ, niektoré sú dôveryhodnejšie než iné, ale jedno je zrejme, určite sa tam niečo zatajuje. OSN vyžiada, žiadali aj angolskú vládu, aby to osvetlila Ehm, bola tu snaha vytvoriť vyšetrovací výbor, ehm, vláda sa jednoznačne zdráhala, ehm, jednoznačne sa vyjadrila proti, takže je tam niečo, čo sa zakrýva, nevieme presne, čo sa tam udialo, ale musí to byť niečo závažné. Naďalej dochádza k pen- prenasledovaniu, títo ľudia sú naďalej Prenasledovanie, táto organizácia je potláčaná. A e, k tomu prokurátorovi, ktorý bol teraz e, zatknutý, nebol e, ešte oficiálne obvinený. Hovorí sa, že sa podielal na tejto korupcii a preto ale nejako to zmizlo z, z tituliek, nehovorí sa o tom. Zasa, že anglická spravodlivosť nie je taká nezávislá, ako by sme to radi mali. Tlač sa tomu snaží venovať, poukazuje na to, že je tu snaha niečo e, skryť, ale veľa toho nevieme. Nevieme, kedy sa tento proces e, skončí. E, niektoré boli možné adakta, treba sa tomu ďalej venovať a preto je dôležité, aby tu bol tlak aj z Portugalska treba e, to vyšetrovať. E, neviem, aké sú tam aj príslušné lehoty. Treba to všetko dobre e, pripraviť. Ja nie som až taký kompetentný pre tieto otázky, ale myslím si, že v rámci určitých lehot musia prebie, prebehnúť nejaké vyšetrovania a potom k téme e, miešavania sa do e, vnútorných záležitostí. Nuž, to je jasné, zajtra určite v anglických novinách sa to bude spomínať, určite na, budeme označovaní za teroristov. Povedali mi, že som sa presťahoval do e, zahraničia, kde som bol radikalizovaný, aby som sa dopustil, dopustil, dopustil atentátov ako v Paríži či Nice. Um, môžete si byť istí, že v angolských novinách sa objavia články tohto typu, že sme teroristi a zasahujeme do suverenity Angoly. Ešte chcem sa reagovať na pána, prepašte, ušlo mi jeho meno, ktorý je zodpovedný za dialog, diplomatickú misiu a teraz za stály dialog s angolskou vládou. Očividne 7 miliónov e, eur bolo postúpených občianských spoločností. My poznáme veľmi málo e, združených občianských spoločností, ktoré by boli naozaj dôveryhodné. Možno sú nejaké aj, ktoré nepoznám, ale tie ktoré sú viditeľné, napríklad pokiaľ ide o ľudské práva alebo starostlivosť o deti. E, z nich je veľmi málo takých, ktoré sú naozaj dôveryhodné, ale k tomu veľa e, toho nemôžem povedať. Ale z, z mojej strany môžem povedať, že medzi rokmi 2011 až 2015, e, v čase, kedy sme boli väznení, Eh, sme robili veľmi veľa eh, eh, mierových akcií a nikdy sme neboli vyzvaní, pozvaní zo strany EÚ k dialógu. Možno sa to robilo s inými, ale nikto sa nesnažil kontaktovať nás. My sme ale boli teda obeťami podvodov. Písalo sa v, v, v novinách o tom, raz e, mi do kufra dali 2 kg kokainu a angolská e, e, vláda zaslala oficiálnu žiadosť do Portugalska, aby som nebol zatknutý. Bol som potom zatknutý, ale celkom jasne sa skonštatovalo, že to bola len pasca a veľmi humánne sa ku mne správali, ale Európska komisia v Luande ma nikdy nekontaktovala od eur, európskymi zástupcami som bol potom kontaktovaný. Aj portugalský veľvyslanec ma kontaktoval, občianská spoločnosť v Portugalsku vytvorila tlak. Vtedy ma vlastne navštívil vyslanec, takže neviem, ako sa vedie tento dialog, tomu by som sa nechcel vyjadrovať. V každom prípade mňa nikto nepozval, ani ma nekontaktoval za účelom takéhoto dialogu. A chcel by som spomenúť aj e, oblasť e, Antifera, spomenuli ste proces Kimberly, e, oblasť na severe krajiny, tam naozaj ľudia zomierajú. Kontratom milicianus que executam a vedie to k tomu, že táto oblasť je vojensky vlastne uzatvorená. aby sa zabezpečilo, že tam nebudú e, e, ťažné diamanty a, diamanty a zomierajú tam každý rok e, ľudia. Podiela sa na tom teda aj policia. To som ešte chcel spomenúť. Tento, táto oblasť Kapinda, tam tiež je konflikt Hovorí sa, že je tam viac členov eh, armády než eh, civilného obyvateľstva. Kabinta aj ďalšia oblasť sú eh, tie dve najdôležitejšie hospodárske oblasti. A pokiaľ ide o ľudské práva, tam je situácia najhoršia a vyžaduje si to konať. To som ešte chcel spomenúť. Ďakujem. Musím povedať, Ďakujem v každom prípade za to, že ste nás navštívili a máte našu plnú podporu vo e, vašom boji za ľudské práva v Angole. Myslím si, že našou úlohou pod výboru pre ľudské práva je e, zachovať vysokú mieru pozornosti, aby sa venovala pozornosť týmto témam aj e, Európska komisia by sa tomu venovala, pretože keď sa vážnejšie sa to zasadí a zodpovednejšie, bude to dobré. Ďakujem teda veľmi pekne. A týmto sa uzatvára e, e, táto, e, tento bod programu. Chcel by som povedať, že máme tlačové vyhlásenie ešte, pokiaľ ide o tresty smrti v Kuvajte. Sedem ľudí, 103 ženy, tam boli potrebení trestu smrti, takže máme takéto tlačové vyhlásenie. Ďakujem. Naše ďalšie zasadnutie sa bude konať 6. februára.